slovo dostane najprv pani Izabel Toma. Nech sa páči, pani Toma. Pani Toma, počkajte ešte chvíľočku. Dámy a páni, poprosil by som vás, aby ste podľa možností v tichosti, ak je to možné, čo, čím rýchlejšie opustili túto sálu, ak plánujete odísť. Pani Van Bremt, aj pani Lunáček. Poprosím vás, aby ste sa usadili, alebo kľudne choďte von a zoberte aj kolegyňu von Bremt. So. Takže, pani Toma, nech sa páči. Uh, pani komisárka, drahí kolegovia, dnes nás očakáva technická revízia, ktorá je veľmi dôležitým prvkom pri aplikácii operačných programov. Pokiaľ ide o obdobie 2014-2020, všetky požiadavky sú zachované v roku 2014 ešte nebolo schválených viac ako 300 operačných programov a e, nemohli vlastne poberať výhody z procedúry e, rozdeľovania kreditov. Týka sa to všetkých členských štátov a ide o viac ako 21 miliard eur, ktoré by sa stratili bez tejto revízie. Pre niektoré členské štáty je nevyhnutné, aby E, sa táto revízia uskutočnila napríklad v Českej republike 99,6%, e, v Rumunsko 80%, v Španielsku 60% a viac ako 50% vo Veľkej Británii. Článok 19 e, finančného rámca umožňuje modifikácie do 1. maja tohto roku tak, aby sme dotácie z roku 2014-2015 preniesli na prispôsobenie do, do iných rokov tohto programu. E, my všetci sme za, dúfam, že všetci sme za to, aby sme schválili e, túto revíziu. E, týka sa to všetkých krajín, všetkých území. Táto revízia sa e, pripája k tej e, dysfunkcii e, našich rozpočtov, ktorá je znepokojujúca. Opäť tu vyvstáva otázka úprimnosti našich rozpočtových rozhodnutí, pretože my vieme, že rozhodnutia sa prijímali neskoro. Ďalej je tu chronický deficit investícií v Európe, nedostatok štrukturálnych fondov, ktoré sú stále ešte prepojené na schváľovanie a E, to oneskoruje investície do teritórií. Ďalej to má aj dopad na platby, ako aj na e, finančné prostriedky, ktoré e, boli na tieto projekty určené a vlastne je ich možné potom presunúť a tým sa zvýšia prostriedky na, v rámci ďalšieho obdobia viacročného finančného rámcu. E, teraz my tu má, máme nesplatené faktúry, ktoré znižujú dôveryhodnosť únie. E, táto revízia nezhorší e, túto platobnú krízu tak, takú, aká je teraz, ale možno, že rozšíri tieto nedostatky a preto ja vítam vyhlásenie komisie, ktorá sa zaviazala využiť všetku flexibilitu, ktorú e, ponúka viacročný finančný rámec, aby zjemnila dopad tejto revízie. Pani komisárka, ale táto flexibilita nie je dostatočná. Parlament už vyjadril svoje obavy v roku 2013. Tento finančný rámec poprvýkrát e, má menej finančných prostriedkov v histórii budovania Európskej únie e, prostriedky sú nedostatočné a neprispôsobené a ja by som to nazvala e, túto revíziu nie technickú, ale bolo by potrebné uskutočniť aj politickú revíziu toh, týchto viacročných finančných rámcov a, e, a strategických e, investícií a flexibilných rezerv. My všetci sme tu a všetci vidíme, ak, všetci sme skonštatovali neúprimnosť v oblasti rozpočtu zo strany rady a to sa vlastne potom odráža aj v samotnej štruktúre e, rozpočtu EÚ. Pri tejto revízii máme skutočne historickú príležitosť, lebo nestačí táto technická revízia, očakáva nás politická revízia. Tu sú potrebné tri prvky. Poprvé, voľby ukázali, že európske občania sa vyjadrili isté E, isté pochybnosti, ak nie odmietanie únie. Po druhé, e, intervencie proti týmto cyklickým krízam, tam vidíme, že e, tieto rozpočty a naše prostriedky nie sú dostatočné. Potom tu máme otázku demokratickú a politickú zodpovednosť, ktorá sa nás ako zákonodarcov týka. Parlament hlasuj, by nemal hlasovať o výdavkoch bez toho, aby si nekladol otázky ohľadne príjmov a my by sme e, to mali brať do úvahy. V súčasnosti príspevky členských štátov predstavujú 66 zdrojov a táto situácia podporuje tú logiku, e, ktorá vlastne e, ničí, e, ničí ambície, E, podporuje krízu a najmä ničí solidaritu medzi občanmi a medzi národmi v Európe, čo je nevyhnutná sila nášho spoločného projektu. Pán predseda, ešte posledná minúta na záver. Treba povedať, pani komisárka, veľký návrat k vlastným zdrojom, aby sme mohli skutočne čeliť tým veľkým výzvam, ktoré nás čakajú. Pani komisárka chcem požiadať o skutočnú povolebnú revíziu viacročného finančného rámca a ja plne zdieľam názory komisie. My sme teraz v istom medzníku európskeho budovania, máme tu nárast nacionalizmu a preto si nemôžeme dovoliť riziko straty. Táto technická Revízia vyzýva k politickej revízii v roku 2016 a vy môžete rátať s podporou demokratov z Európskeho parlamentu a očakávame vašu pozíciu. Ďakujem. Fernández. Pán Fernández. Veľmi pekne ďakujem, vážený pán predseda. Chcela, chcel by som pozdraviť pani komisárku a všetkých kolegov a všetky kolegyne. Skutočne stojíme pred návrhom, ktorý je vyslovene technický a dôkazom toho je, že návrh bol jednomyselne schválený vo výbore pre rozpočet a je to návrh, na základe ktorého môžeme vyvodiť isté politické úvahy a isté perspektívy do budúcnosti. Oneskorenie schválenia viacročného rámcu viedlo k oneskoreniu spustenia operačných programov a najmä e, tých, ktoré sa týkajú politiky súdržnosti. A potom e, európske, európske fondy strategických investícií a kohezná politika, e, morské fondy, ktoré sa týkajú rybolovu, máme tu Európsky fond e, rozvoja vidieka, tie sú naviac postihnuté práve týmto oneskorením. A vlastne politika súdržnosti je tým hlavným e, postihnutým a preto je naliehavé, aby operačné programy na regionálnej úrovni, najmä e, tie regionálne operačné programy, ktoré sa týkajú súdržnosti, či už FEDER, e, Európsky sociálny fond a Európsky kohezný fond boli aktivované veľmi rýchlo. V Európskej únii máme 272 regiónov, ale každý štvrtý z týchto regiónov eh, má eh, menšie HD, HDP, ako je priemer EÚ. To znamená, štvrtina regiónov e, má oprávnenie nazývať sa nerozvinutými regiónmi. A my musíme bojovať proti e, týmto asymetriám prostredníctvom fondov a musíme hľadať nové spôsoby e, konania, musíme hľadať synergie medzi jednotlivými fondmi, e, aby sme prispeli k zamestnanosti, k rastu a najmä, aby sme prispeli k priorite, ktorou je rast. Dnes kohezná politika je tiež aj výskum, je to inovácia do, v e, mnohých členských štátoch a preto je veľmi dôležité, nestratiť zdroje, ktoré majú pridanú hodnotu pre celú Európsku úniu. Hovoríme tu o prenose, hovoríme tu o presune prostriedkov a všetkých aktivít, ktoré treba schváliť 21,1 miliard eur neboli využité a treba ich využiť v roku 2015, ale aj v roku 2016 a v roku 2017 je nevyhnutné, aby tieto programy, o ktorých sme sa zmienili, ale takisto aj program a fond pre azyl a imigráciu, integračný fond, e, fond pre vnútornú bezpečnosť, ktoré tiež e, sú v, tejto, v tomto balíčku, je dôležité, aby boli spustené tieto presuny peňazí, finančných prostriedkov, modifikácia a revízia viacročného finančného rámca umožní, aby 300 programov e, nebolo postihnutých oneskorením, o ktorom sme už hovorili. A takisto je dôležité zdôrazniť, že finanč, viacročný finančný rámec potrebuje flexibilitu, potrebuje revíziu a treba brať do úvahy potrebu rastu, potrebu zamestnanosti a najmä flexibilitu pre nové programy, pre programy, e, ako je, ktoré patria do e, Junckerovho plánu a my by sme teda mali pri revízii tohto viacročného rámca pozerať aj na možné finančné prostriedky, ktoré budú použité práve aj na financovanie Junckerovho plánu. Chcem požiadať, aby táto revízia viacročného finančného rámca mala takú podporu aj v pléne, akú mala aj e, v, v parlamentnom výbore, teda jednomyselnú podporu Európska únia potrebuje a európske obča- občanov a občania sú vďační únii. Ďakujem. Ďakujem, pán Fernández. A teraz dávam slovo pani Kristalíne Georgieve, podpredsedničke Európskej komisie. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Úprimne ďakujem spravodajcom, pánovi Fernandesovi a pani Tomas. Predstavili veľmi jasne dôležitosť tohto návrhu a predložených pozmeňujúcich návrhov, aký význam to má pre európske hospodárstvo a poukázali aj na to, aké naliehavé je prijať konečne rozhodnutie my v Európskej komisii spolu s členskými štátmi sa snažíme prijať čo možno najviac programov, e, v, ktoré boli prijaté za obdobie 2013 a chceme takýmto spôsobom postupovať čo možno na najvyššej úrovni, pokiaľ ide o mieru využívania týchto prostriedkov. Spustili sme neformálne dialógy s členskými krajinami už dopredu, pred tým formálnym schválením MMF a ja by som chcela povedať, že ako výsledok e, našich spoločných úsilí, ten čas, ktorý vlastne bol využitý na to, aby sa prijali tieto projekty v rámci tohto kola MMF, vlastne bol o 4 mesiace kratší, ako tomu bolo v predchádzajúcom období. Avšak napriek tomuto úsiliu, napriek neskorému prijatiu e, nariadenia rady, ktoré ustanovuje ten viacročný finančný rámec pre roky 2014 až do roku 2020 a takisto tu boli aj omeškania, pokiaľ ide o legislatívne akty, tak bohužiaľ sme tu mali negatívny dopad v tom zmysle, že sme mali 300 programov, respektíve 47% takýchto programov, ktoré sa nemohli prijať pre rok 2014. A ako už tu bolo povedané, toto je 2,1 miliardy, o ktoré nám ide. Takže týchto 6 mesiacov, ktoré sa vďaka tomuto omeškaniu stratili, tak čo vlastne navrhujeme v tomto technic- tejto technickej úprave je zaviesť určitú flexibilitu, aby sme rozšírili toto obdobie v tom zmysle, aby sme mali možnosť tak ako to je stanovené v rámci jednotlivých stanov MMF v článku 19, pokiaľ ide o revíziu MMF pred májom 2015. A o čo by som sa chcela podeliť s vami, tak to sú tri také body. Poprvé, pokiaľ ide o zamestnancov komisie, títo pracujú veľmi vážne na tom, aby sa zrýchlil tento proces prijatia, na to, aby sme mali zhruba 16 miliárd na obdobie roku 2015 a Zvyšok bude prijatý potom v roku 2016. A po druhé, oceňujeme to, že rozpočtový výbor v parlamente sa venoval tejto záležitosti veľmi vážne a pracoval e, zrýchleným spôsobom. Máme tu takýto návrh a ja sa pripájam k spravodajcom a dúfam, že to bude mať pozitívne hlasovanie na záver. A po tretie, tak pani Tomas, ako aj pán Fernández, hovorili o potrebe využitú flexibilitu, ktorú parlament e, obhajoval na to, aby MMF v budúcnosti mohol byť upravený. A ja by som chcela pripomenúť, že my sme sa zaviazali k takej strednodobej revízie viacočného finančného rámca a spolu na úrovni komisie budeme pracovať na vážnom návrhu, aby tento bod sa mohol upraviť v patričnom čase. My si uvedomujeme, že to, čo sa deje, sa musí diať v určitej, určitom časovom priestore na to, aby sme zlepšili situáciu, aby sme vytvorili viac pracovných príležitostí, zlepšili životy e, občanov Európskej únie. Vy ste sa zaviazali k tomu, že schválite túto revíziu bezprostredne po predložení, ale zabezpečí sa týmto spôsobom aj to, aby jednoducho sa situácia zlepšila. Ďakujem. Your... Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. A teraz mene výborov za výbor Regi dostane slovo pán Boštinár. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne. Vážená pani eh, komisárka, budem hovoriť po rumunsky. Revízia viacročného finančného rámca je kľúčovou podmienkou, aby sme nestratili prostriedky z roku 2014. E, to je dôsledok mnohých rozpočtových chyb, mno, mnohých chyb, ktoré spôsobili, že rozpočtové prostriedky nemohli byť náležite využité. Ja som presvedčený, že Európsky parlament podporí túto revíziu. Kohezná politika je jednou z najpostihnutejších politík. E, ktoré toto oneskorenie postihlo a Ide tu pritom o jednu z najefektívnejších investičných politik a preto my musíme tento problém najrychlejšie vyriešiť. Po prijatí dnešnej revízie treba e, skutočne pristúpiť čo najrychlejšie k zmenám. Rozpočet na rok 2015 bol rektifikovaný a ja chcem požiadať členské štáty, aby čo najrýchlejšie pripravili operačné programy, tak aby sa odstránili všetky oneskorenia. Chcem požiadať Európsku komisiu, aby nás ubezpečila, že toto oneskorenie e, sa nebude akumulovať s ďalšími oneskorenými platbami, ktoré už postihujú koheznú politiku. Ďakujem. No- A teraz dávam slovo pánovi Buda. Vážený pán predseda, ďakujem. Teraz je polovica apríla a 40 300 e, operačných programov nie sú ešte schválené. To je bezprecedentná situácia, ktorá nás vedie, ktorá nás núti k prehodnoteniu byrokratických politik, ktoré sú zbytočné. Preto musíme aj ten, toto oneskorenie prioritne riešiť, aby sme sa vyhli takýmto situáciám v budúcnosti a to nám potom umožní zrevidovať kalendár operačných programov. A rozpočet Európskej únie musí byť súčasťou revízie, e, priebežnej revízie Teraz ide o to, aby sme presunuli 20 miliárd prostriedkov, ktoré neboli využité v roku 2014. Treba si uvedomiť, že členské štáty musia absorbovať oveľa vyššie sumy prostriedkov a to nesie zo sebou riziko, že to zo sebou prinesie e, nevyužitie, nemožnosť využiť všetky prostriedky. A preto je potrebné, aby sme pochopili, že je tu e, veľké množstvo oneskorených platieb v oblasti štrukturálnych a investičných fondov a to všetko spôsobilo ešte e, väčšie e, deficity v platbách na rok 2015 a preto je dôležité, aby sme sa toto snažili napraviť v období 2015 až 2017. Teraz sme v období spustenia nového programu a preto si myslíme, že všetko, všetky oneskorenia môžu mať vážne dopady na investície, na regióny a na európskych občanov. A preto musíme dokázať, že vieme spolupracovať a je potrebné prijať potrebné opatrenia na to, aby sa schválili všetky programy a aby existovali disponibilné financie pre tieto programy. Ďakujem. Pa, pani Sabal. Veľmi pekne ďakujem. Ako už bolo povedané, hovoríme tu o zmenách v rámci finančného rámca. To je nevyhnutné na to, aby sme mohli využiť týchto 21 miliard eur, ktoré sa z rôznych dôvodov nemohli využiť v roku 2014. Preto sme ich presunuli na rok 2015 a my všetci e, súhlasíme, že to treba rýchlo schváliť a je dôležité, aby tieto programy išli dopredu. Ale ja by som sa chcel chcela sústrediť na to, že čo sa stane s platbami nie len v dôsledku týchto zmien, ale aj pokiaľ ide o presun platieb na koniec rámca, pretože v tejto rozprave s komisiou ohľadne platieb a ohľadne e, preplácania nesplatených faktúr, tak tie informácie, ktoré sme dostali, tak sa zdá, že to, e, čo, sa, čo súvisí s minulým finančným rámcom, tak sa začína stabilizovať, ale e, obávam sa, že to, táto situácia v súčasnom rámci bude trvať. Jednak v dôsledku situácie v tejto platbe, ale aj v, dôsled, v, tom, v dôsledku situácie finančného rámca, ale aj v dôsledku oneskorenia platieb. V roku 2014 sme museli použiť platby, ktoré boli predpokladané na koniec mandátu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 pol roka od roku 2014, sme v prvom roku 2015 a v oblasti koheznej politiky a v ďalších politikách e, až teraz začíname dostávať potvrdenia. Máme tu 300 operačných programov, ktoré sú oneskorené a preto je dôležitá dôležité reprogramovanie na budúce roky a pre budúce finančné perspektívy. A Takisto je dôležité vziať do úvahy dôsledky e, na opravu e, a na rektifikáciu vlastne tohto programu roku 2015, tak aby sme mohli využiť e, finančné prostriedky z roku 2014, ktoré neboli využité v roku 2015. To je 21 miliard a to nám umožní zaplatiť platby z roku 2015 a 2016. Teraz dochádza k akcelerácii realizácie programov a preto v rámci programu na rok 2016 máme všetky národné obálky. Ďakujem. Pán Depre. <coughs> Uh, Pani komisárka, pán predseda, drahí kolegovia Dovolte mi, aby som obidvom správodajcom poblahoželal e, a najmä e, kolegovi Fernandešovi, ktorý má na starosti všetky rozpočtové správy, ktoré sa týkajú práve viacročného finančného rámca a jeho revízie. A e, ja chcem ešte pochváliť jeden článok, ktorý sa týka viacročného finančného rámca a jeho predpisov článok 1921 milión záväzkov, ktoré boli disponibilné v roku 2014, im hrozí, že budú e, zrušené a teda nebudú k dispozícii na tie projekty, kde je zdieľané riadenie. E, ja teda k tomuto gratulujem, ale dovolte mi jedno zamyslenie. Je veľmi prekvapujúce, že tento zvyk, ktorý máme v Európe, robiť úplne tabula raza, pokiaľ ide o finančné prostriedky, ale pokiaľ ide o, o, o právnu bázu, o prispôsobenie procedúr, e, si vyžaduje potom e, nové poznatky zo strany národných administratív, aby mohli spustiť nové programy. Tam by bolo treba niečo inteligentnejšie. Tabula raza, ale parlament nemá čo povedať pokiaľ ide o tieto programy, ktoré boli rozhodnuté v predchádzajúcom parlamente, drahí kolegovia, ale my sa musíme vzbúriť proti tejto metódy, tre, to treba zmeniť. My nemôžeme takto pokračovať, pretože to je zlý spôsob riadenia a nerešpektovanie demokracie, e, ktorá dala legitimitu Európskemu parlamentu. Ďakujem. Urban Crespo. E, pán Crespo. Vážený pán predseda, drahí kolegovia. E, nezamestnanosť mladých ľudí, e, ich je viac ako 50 milión, ako 5 miliónov v Európe, je najznepokojúcejšie v Španielsku. Viac ako 300 tisíc mladých ľudí v Španie opustilo Španielsko od roku 2008, ako to bolo oznámené v parlamente. A to e, je hrozná bilancia hroznej situácie, ktorej čelíme v Španielsku v dôsledku e, politik úspornosti, e, ktorú ta, aplikovala tak socialistická ako aj ľudová strana. E, súčasná revízia viacročného finančného rámca ohľadne prenosu finančných prostriedkov z roku 2014 na 2015 do oblasti zamestnanosti mladých ľudí, to je veľmi dobrá správa. Ale toto opatrenie nestačí. Nemýlme sa, kolegovia. Sme opätovne pred operáciou e, maskovacou operáciou sme pred novou politikou, ktorá nemá za cieľ zvýšiť kvalitnú zamestnanosť mladých ľudí so všetkými právami. A preto my žiadame o väčšie navýšenie európskych fondov, aj národných fondov, ktoré sú zamerané na programy investícií do verejných infraštruktúr, ktoré budú sociálne využiteľné a budú takisto e, e brať do úvahy e, ekon, ek, solidárnu ekonomiku. Thank you, Mr. President. Like... Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ako ostatní rečníci, ja som spokojný s touto úpravou viacročného finančného rámca a ani rada jednoducho nespôsobuje žiadne problémy pokiaľ ide o tieto programy, môžu predstavovať určité problémy, pretože sú nachylné na chyby, pretože členské štáty sa sústredia predovšetkým na vynaloženie finančných prostriedkov z Európskej únie a nesústredia sa tak na kvalitu týchto projektov. To sú tieto chyby, ktoré vlastne viedli k tým uh, uh, viacerým problémom, ktoré sme tu mali. Komisia váha, že by kontrolovala členské štáty príliš má na to politické dôvody a očakáva, že členské štáty jednoducho sa budú kontrolovať sami a má na to vlastne dôvody. A treba si uvedomiť, že preto si parlament musí splniť svoju úlohu a dozerať na to, aby sa takéto programy financovali správnym spôsobom. V tomto kontexte tie omeškania, ktoré tu vidíme, pokiaľ ide o implementáciu novej e, generácie takýchto zdieľaných programov, nie je to negatívne, ak je výsledkom toho, že bude kvalit- e, kontrola kvality ohľadne financovania týchto projektov, tak to bude dobrý výsledok. Pokiaľ ide o rozpočtový uhol pohľadu, e, trochu ma znepokojuje, že tu došlo k oddialeniu dôležitých záväzkov. Hovoríme tu zhruba o 21 miliardách, že táto suma sa ešte navýši a navýši sa týmto spôsobom aj tlak, pokiaľ ide o platby. A rada bude ignorovať túto skutočnosť, pokiaľ ide o potreby platieb, neskôr ešte oveľa viac. Avšak zelený. My máme viac než 50 hlasov, samozrejme podporíme prijatie viacročného finančného rámcu a týmto spôsobom jednoducho podporíme aj to, čo navrhuje spravodajca. Ďakujem. Ďakujem, pán Arnott ja tu v parlamente počúvam, že nikto nie je proti tomuto návrhu. Ja som bol zvolený, aby som poskytol alternatívny názor a ja musím povedať, že my sme proti tomuto návrhu, pretože si myslíme, že Británia môže venovať peniaze efektívnejším spôsobom do podpory našich regiónov a nemusí ich posielať do Bruselu, aby sa takto prerozdielovali. Stanovisko výboru ohľadne regionálneho rozvoja je v plnej podpore s tým, že kohezný fond na úrovni 36% eh, tieto peniaze sa budú vyplácať. Nie je hlavným cieľom financovať eh, takýmto spôsobom projekty. Nepomáha to členským štátom, nepomáha im to, pokiaľ ide o nejakú obnovu po hospodárskej kríze. Vidíme, že 20 miliard záväzkov by takýmto spôsobom mohlo odpadnúť. Čo to znamená? Čo to znamená, že peniaze sa jednoducho vrátia európskym občanom, vrátia sa do krajín a daňovým poplatníkom. Takže, vážený pán predseda, nie každý si myslí, že odpoveď na každú jednu otázku, ktorú tu máme, musí byť viac Európy. Máme tu modrú kartičku. Chcete eh, odpovedať? Please, you have the floor. Nech sa páči, máte slovo. Ja by som chcel sa poďakovať kolegovi za to, že je ochotný vypočuť si moju otázku, nakoľko je teda proti koheznej politike a myslí si, že to nie je na prospech veci. Chcel by som sa spýtať, či si uvedomuje skutočnosť, že vo viacerých krajinách financovanie z oblasti koheznej politiky je tým jadrom tých investícií, ktoré prichádzajú do týchto krajín. Toto prispieva k riešeniu aj finančnej a hospodárskej krízy v týchto krajinách. Uvedomuje si to tento rečník? Podľa môjho názoru je to veľmi jednoduché. Ak ako krajina my v Spojenom kráľovstve alebo akýkoľvek iný členský štát peniaze, posiela peniaze cez Brusel a Brusel ich potom posiela naspäť, boli by sme dosiahli lepšie výsledky, ak by sme financovali tieto projekty priamo v členských štátoch z národného rozpočtu zo strany vlády, ktorá vlastne vie, čo sa v týchto krajinách deje. Takže podľa môjho názoru je to úplne jednoduché. Teraz zostane slovo pán Marušík. Vážený pán predseda, častokrát zažívame vo výbore pre rozpočet, akým spôsobom sa tieto finančné prostriedky presúvajú z jednej oblasti do druhej v rámci rozpočtu. A vnímame to všetko tak dosť technicky, ale chcel by som upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že to nie ide iba o technické záležitosti, skôr je to systematická zmena. Možno sa mýlime, keď vychádzame z toho, že rozpočet Európskej únie je skutočne na prospech členských štátov, ale ja si myslím, že táto téza nie je správna, pretože rozpočet Európskej únie je rovný nákladom, ktoré vlastne takýmto spôsobom idú na účet Európskej únie. To znamená, ak niektoré finančné prostriedky neboli vyčerpané a nič zle sa neudialo, tak je absolútne normálne, že tieto peniaze idú do rozpočtovej rezervy a automaticky v budúcnosti budú mať vplyv na to, aby vlastne rozpočet Európskej únie bol znížený, pretože tento rozpočet je zaťažou, záťažou pre členské štáty. Takáto Európska únia bola lepšou Európskou úniou a to si treba uvedomiť. Ďakujem pekne, pán Zdechovský, vážený pán predseda, vážená pani e, komisárka, vážené dámy, vážení páni. Táto správa je nie len dôležitá ako technická úprava viacročného finančného rámca, ktorá je potrebná, ale je to takisto dôležitý politický odkaz. E, musíme si uvedomiť, že občania Európskej únie nás sledujú a sledujú to, akým spôsobom budeme reagovať na súčasné e, vnútrobezpečnostné hrozby. A som rád, pani komisárka, že ste dodržali svoje slovo, že ste prišli medzi nás s touto úpravou a že pokračujete v tej tendencii komunikácie s Európskym parlamentom, čo ja osobne veľmi oceňujem. V prvom rade by som chcel spomenúť dva konkrétne fondy, ktorých projekty by nemohli byť viac realizované a ktoré sú stále viac dôležité. Napríklad Azylový migračný a integračný fond a fond pre vnútornú bezpečnosť. Každý deň riešime problémy nelegálnych utečencov, veľké množstvo žiadateľov o azyl, máme tu islamský štát, máme takisto aj výdavky na vnútornú bezpečnosť a ďalšie dôležité projekty v histórii. Preto by som bol rád, aby sme aj tieto peniaze, ktoré nám zvýšia v rámci štruktúrálnych fondov, presunuli na tie oblasti, ktoré ja vnímam ako veľmi prioritné. Na, týchto, na tieto projekty musíme mať jednoducho dosť finančných prostriedkov, ako na to povedal, reagoval aj pán Depre. Ja som presvedčený, že táto navrhovaná zmena prejde hladko tak cez Európsky parlament, ako aj na úrovni rady. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz ten slovo pán Demano. Pán predseda, drahí kolegovia, táto správa nám pripomína, ako sme konfrontovaní s touto situáciou, ktorá poukazuje na isté dysfunkcie EÚ, ale zároveň umožňuje e, predpokladať zlepšenie financovania štrukturálnych a kohezných politík. Chcel by som najskôr trvať na potrebe komunikovať viac smerom k občanom a ktorí sú veľmi zriedkavo správne informovaní o tom, čo dobre Európa na ich území robí. Chcem pripomenúť skutočne e, dôležité e, upozorňovať na to, že tieto zdroje idú e, miestnym samozprávam, mnohé z týchto zdrojov. A po, rovnako je potrebné zjednodušiť procedúry a spôsob validácie štrukturálnych politik tak, aby sa zvýšila dôveryhodnosť tak, aby e, miestni aktéry mohli viac využívať prostriedky zo štrukturálnych fondov. Myslím si, že je potrebné tieto štrukturálne fondy viac sprístupniť a takisto treba, e, aby tieto štrukturálne fondy boli akcelerátormi projektov a nie e, byrokratickými spomaľovačmi. Ďakujem, pán Arčvi. Vážený pán predseda, pani podpredsednička komisie, drahí kolegovia, sme na nariadení, pokiaľ ide o finančný rámec na obdobie rokov 2014-2020, musí byť schválená, ale táto potreba zdôrazňuje komplexitosť a inerciu našich procedúr, v okamihu, keď zvoníme na poplach vzhľadom na chronický deficit investícií v Európe, e, ktoré zbrzdí rast a e, aktivizuje e, masovú nezamestnanosť. My musíme teraz presunúť 21 miliard, pretože sme nedokázali schváliť programy a projekty minulý rok. To znamená, že my musíme revidovať naše praktiky, ktoré nie sú, nie sú politicky pilotované. My, ne, my nemôžeme e, ďalej e, podporovať toto byrokratické monštrum. Musíme zjednodušiť naše pra, našu prax a procedúry. A keď ste hovorili o priebežnej revízii viacročného finančného rámca, tak by som bol veľmi rád, keby ste vo vašom návrhu e, sformulovali prispôsobenia týchto e, prostriedkov, ktoré e, E, by viedli k tomu, že by sme nestratili prostriedky z Europe Facility a Horizon 22. To sú e, za veľmi dôležité e, investície pre budúcnosť. Ďakujem, pán Zanni. Grazie, presidente. Sicuramente oggi... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dnes iste môžeme zlepšiť situáciu, ktorá sa doteraz riešila skutočne iba povrchným spôsobom. Totiž to ide vlastne o presun istého objemu prostriedkov, a to preto, lebo došlo k roku, v roku 2014 k istému omeškaniu. To znamená, že zdá sa, že Európa nie je imúnna voči istým negatívnym fenoménom, a ktoré skôr poznáme z Talianska, ako napríklad takéto omeškania, ako o nich hovoríme dnes. V tomto prípade sme ale napriek tomu, aby sa využila tá pružnosť, ktorá je súčasťou vedročného finančného rámca a to sa týka aj niektorých iných situácií. Okrem toho, myslím si, že je primerané vykonať istú revíziu viacročného finančného rámcu, je dôležité, aby tie prostriedky sa sústredili v tých oblastiach, kde je možné zabezpečiť hospodársky rast a zamestnanosť a spravodlivosť a je dôležité, aby tie prostriedky, ktoré presunieme, sa využili konštruktívnym spôsobom a aby sa vlastne iba nepremrhali, tak ako sa to žiaľ stalo v poslednom dobe aj v Taliansku, pre všetkým tých regiónoch, ktoré by potrebovali tieto prostriedky najviac. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz pán Mon, pani Montel. Revízia viacročného finančného rámca potrebuje transferovať 21 miliard prostriedkov, ktoré, finančných prostriedkov, ktoré neboli využité v roku 2014, čo predstavuje 15 rozpočtu na rok 2015. Je to technická záležitosť, ale odhaľuje vážnu škandalóznu situáciu je tu obrovské množstvo nesplatených faktúr, ktorá každý rok narastá v dôsledku našich byrokratických e, postupov. V roku 2014 množstvo e, nesplatených faktúr v roku 2014 bolo 24 miliard proti 11 miliard v roku 2011. A samozrejme, že miestne samozprávy tým najviac trpia. Tento absurdný systém E, nie je nič iný, ničím iným ako, ako vecou samú pre seba. Jediná otázka na toto hrozné spravovanie e, finančných prostriedkov je nechať členským štátom plnú suverenitu v oblasti ich rozpočtov. Francúzsko e, má malý, malé výhody z tohoto systému, pretože Francúzsko je čistým prispievateľom rozpočtu v roku 2013 okolo 9,4 miliardy eur. Nech sa páči, teraz pán Múrezom. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Samozrejme ja vítam zmeny viadačného finančného rámcu. Rámca vítam aj opravný rozpočet číslo 2, kde som ja na rozpočnom vybratení spravodajca IPP. E Samozrejme, toto nie je úplne nesporná a nepro, nepro, situácia, ale ide o to, ako zabezpečiť to, aby členské štáty nestratili alokované finančné zdroje Avšak samozrejme vieme, že neskore schválili nariadenia o viadočnom finančnom rámci a nariadenia o štrukturálnych fondoch povedli k tomu, že sa neskôršie schválili partnerské dohody a to viedlo potom omeškaní, pokiaľ ide o schválovanie operačných programov. Samozrejme, teraz musíme konať, aby sme zabránili stratám prostriedkov a to je primerané. Samozrejme, do budúcnosti musíme zvýšiť úsilie, musíme zabrániť tomu, aby najbližšie um, nariadenia o viazačnom finančnom rámci sa prijali neskoro, to znamená, že my ako parlament znali vykonať náš podiel práce. Samozrejme aj rada musí vykonať potrebné kroky, aj komisia tu zohráva určitú úlohu ako spravodlivý sprostredkovateľ tejto súvislosti a musíme takto predísť tomu, aby sa budúce nariadenie o viačnom finančnom rámci schvalovalo neskôr. Pre všetkým čase hospodárskej krízy a nedostatku investícií je dôležité včas schváliť programové dokumenty je to dôležité aj z hľadiska implementácie politik EÚ. Fondy EÚ sú veľmi dôležité pre investície, vytvorenie pracovných miest a teraz ich potrebujeme, keďže je to vysoká miera nezamestnanosti. No a samozrejme, nestačí iba obviňovať inštitúcie EÚ za tieto omeškania. Niektoré členské štáty schválili všetky potrebné programy, ale sú aj štáty, ktoré zaostávajú, ako napríklad naša krajina Rumunsko. To znamená, že tu ide pro všetkým o to, aby tí, ktorí sú čistí poberatelia, včas schválili potrebné dokumenty a programy, aby mohli využiť alokované prostriedky, aby sa tieto prostriedky dostali k občanom Európy. Ešte na záver jedna vec. Tu ide o rizika záväzky v druhom, druhej, druhej polovici viazačného finančného rámcu a to je veľmi dôležité, aby komisia konala včas, aby nastala situácia, že by nastali problémy v druhej časti. Ďakujem pekne. Nech sa páči, teraz e, pani Moody. Uh, Ďakujem pekne. Podobne ako predrečníci, je mi ľúto, že došlo k takejto situácii. Pokiaľ ide o operačné programy, e, sú určené pre, pre ľudí v praxi. To je nám veľmi známe v našom volebnom okrsku. Je tu jedna obec, ktorá má 500 tisíc eur z kohezných fondov ale keďže vláda vykonala isté pochybenia a nepodarilo sa odsúhlasiť programové dokumenty, je tu určité riziko, že sa môžu, že môžu nastať omeškania a jednoducho je tu riziko, že ľudia prídu o prácu ako dôsledok eh, takéhoto pochybenia. Takže to nie je vôbec štatistika, to, to je realita, to, o čom tu diskutujeme. A zároveň je tu jedna otázka, ktorú by som chcela položiť. Totiž to ide tu o to, že špecifické programy sú prepojené s určitými lehotami, napríklad iniciatíva pre mladých nezamestnaných. No a teda pokiaľ ide o operačné programy, ak tam nastanú omeškania, je tam skutočne veľmi úzky časový priestor na vynaloženie týchto prostriedkov a pevne verím, že bude možné nielen mať e, určitú prúžnosť, pokiaľ ide o záväzky, ale aj pokiaľ ide o E, ten čas, e, kedy sú tie prostriedky k dispozícii na to, aby sa vynaložili, aby to bolo inteligentné e, vynakladanie prostriedkov. Nech sa páči, pani Paunová. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani Georgieva, kolegyne, kolegovia, pokiaľ ide o zmenu viadročného finančného rámca za účelom predchádzaniu ďalších omeškaní je dôležitý krok. Táto diskusia poukázala na to, že je tu jasný koncenzus tak na úrovni Európskeho parlamentu, ako aj na úrovni Európskej komisie. Pokiaľ ide o presun prostriedkov, myslím si, že to je kľúčové pre nové programovacie obdobie je to úzko prepojené s úsilím Európskej únie vybudovať konkurencieschopnejšiu, lepšie fungujúcu ekonomiku. Pokiaľ ide o zhodu o viacročnom finančnom rámci na obdobie 2014 až 2020, spôsobil určité omeškania, pokiaľ ide o investičné fondy, operačné, operačné programy a toto má jasný vplyv na členské štáty a znamená to aj prípadné výrazné straty. To znamená, že musíme efektívnym spôsobom využívať európske zdroje, zabezpečiť hospodársky rast a vytváranie pracovných miest. To znamená, že všetky členské štáty musia tu mať rovnosť šanci, pokiaľ ide o pomoc, ktorú im poskytuje Európska úniu. Preto plne súhlasím s komisárkou Georgievou v tom, že Európska komisia by určite mala mať úzkú spoluprácu s členskými štátmi, samozrejme aj s regiónmi. Toto môže prispieť k úspešnej implementácii programov tým, že sa využijú efektívne tie zdroje, regióny a členské štáty. Jednoducho si nemôžu dovoliť strácať čas, je dôležité konať a potrebujeme takúto pomoc. Ďakujem. Kolíno. Nech sa páči, teraz dostane slovo pán Kocolíno. Sí. Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že je jasné, že dnes sa zaoberáme problematikou omeškania v oblasti verejnej správy tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej regionálnej úrovni. Pravdepodobne to ovplyvní aj budúce e, programovacie plánovanie, to sa týka štruktúralnej koheznej politiky a ovplyvní to vysokú kvalitu výdavkov, odhľadnúc od tých e, klasických tradičných problémov, ktoré sa týkajú rozpočtovej politiky, pokiaľ je vzťah medzi e, platbami a záväzkami. Preto je dôležité, aby po hlasovaní sme spolu komisiou sa pustili do práce, aby sme dosiahli pokrok pre všetkým v troch oblastiach. Ide o to, ako rýchlo schvalovať e, regionálne a národné programy. Je dôležité sa zamerať viac na túto činnosť. Musíme zabrániť tomu, aby tie zdroje sa príliš koncentrovali, totiž to mohlo by tam nastať riziko, že potom v končnom dôsledku v roku 2018 už, eh, tak povedať, prepadne budú aktuálne. Potom je dôležité zvýšiť aktivity na úrovni komisie a aby zabezpečilo viac iniciatív. Myslím si, že je dôležité, aby fungovala komisia ako kontaktný partner pre regionálne ako aj vnútroštátne orgány a to preto, aby sa lepšie zabezpečilo programovacie plánovanie, lepšie sa čerpali prostriedky. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Vioty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dnes sa tu zaoberáme istou technickou úpravou, technickou zmenou a tá vlastne súvisí s určitými politickými rozhodnutiami. Keby rada bola bývala postupovala ináč v rámci rokovaní s predchádzajúcim parlamentom, iste by tá situácia bola inakšia, bola možné včas schváliť viedzočný finančný rámec, ako aj tie programy by sa zabezpečili včas a potom by sme tu nemali vlastne 21 miliárd prostriedkov, ktoré nebolo možné vynaložiť. No a teraz jednoducho sa presúvajú prostriedky z roku 2014 do roku 2015 ale jednoducho eh, musíme si uvedomiť, že je dôležité upraviť príslušným spôsobom jednotlivé nástroje. Pokiaľ ide vedrčný finančný rámec, je to základ pre všetky eh, politické opatrenia EÚ. Je to tak, že tu nastanú problémy, povedzme si, že nastane nejaký problém v rámci nejakej infraštruktúry v nejakom členskom štáte, potom sa zamýšľa administratíva nad tým, či vymeniť celý most alebo iba treba pilier. No a ide o to, že si musíme uvedomiť, e, že pokiaľ ide o viadočný finančný rámec, spomínalo sa aj to, že sa má prepracovať, zmeniť, no a ak sa to má spraviť, musí to prebehnúť rýchlo, aby vlastne bolo možné vykonať aj skutočne kvalitnú revíziu, takže bolo by dobre sa inšpirovať takýmto prístupom. Ďakujem pekne za slovo. My tu máme správu, ktorá sa týka toho, ako môžu dobre pracovať členské štáty v rámci viazačného finančného rámcu. Pokiaľ ide o zmenu viazačného finančného rámcu, musí prebiehať v tom, aby sa zohľadnili určité sociálne a ekonomické skutočnosti, a preto ide o to, že tie finančné prostriedky, ktoré sa nemohli vynaložiť do konca minulého roka, teda 21 miliard, táto suma sa musí presunúť. No a myslím si, že je v záujme všetkých, aby táto správa sa schválila a to preto, aby vlastne všetky operačné programy sa mohli využiť a prostriedky v nich. Tu sú dôležité aj také programy, ktoré budú predovšetkým vytvárať nové pracovné miesta pre mladých ľudí a ktoré posilnia sociálnu súdržnosť. Ja chcem poukázať na to, že je dôležité, aby sme prepracovali viaceré programy v rámci dotačného finančného rámca. Je dôležité vykonať túto úpravu, totižto tá kvalita nie je priamo prepojená s tým, aké prostriedky sa tam vyplácajú pre jednotlivé operačné časti. To znamená, že je dôležité mať takú sociálnu Európu, kde sa budú odstraňovať sociálne rozdiely. Uh, Nech sa páči, ďalší rečník. Pán Pirinsky, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Revízia vedočného finančného rámca je nevyhnutná, totiž to máme tu určité omeškania, ktoré sa týkajú tak schvalovania samotného vedočného finančného rámca, potom pokiaľ ide o e, nariadenie o európskych fondoch a potom ide aj o schvalovanie operačných programov. To znamená, že preto v roku 2015 členské štáty budú musieť sa zaberať tými sumami, ktoré boli pôvodne plánované na dvojročné obdobie, teda roky 2014-2015 a okrem toho ešte aj rok 2015 je posledný rok pre vlastne využitie, absorpciu prostriedkov z prechádzajúceho programovacieho obdobia. To znamená, že to znamená dodatočný tlak a zároveň dodatočnú zodpovednosť, pokiaľ je naplnenie e, pravidiel a správne vynakladanie prostriedkov. Eh, môžu, možno nastať situácia, že sa nastanú určité zložité situácie, ktoré môžu znamenať aj finančné problémy pre členské štáty. No a jednoducho je dôležité, aby členské štáty sa eh, včas pripravili. Ide tu o prípravu jednotlivých rozpočtových pravidel. Nech sa páči teraz pán Vaughan. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem poďakovať našim správodajcom za ich správu. V samotnej správe sa zdôraznilo, že na konci minulého roku iba drobné percento operačných programov bolo schválených. Som veľmi rád, že môžem skonštatovať, že v Helsi sa nám podarilo schváliť naše operačné programy už v novembri 2014 a vlastne už teraz financujeme samotné projekty. Na nešťastie v Anglicku to tak nebolo, lebo vláda Spojeného kráľovstva jednoducho zmenila štruktúru riadenia operačných programov a tie ešte nie sú odsúhlasené. A samozrejme to má jasné dopady, dopady pre tých, ktorí chcú požiadať o nové projekty, ale samozrejme aj pre tých, ktorí už realizujú existujúce projekty a chcú v nich pokračovať. Takže to sú jasné vplyvy aj pre tých, ktorí pracujú na týchto projektoch a ktorí čerpajú tieto prostriedky na individuálne projekty. Preto je veľmi dôležité, aby tento parlament v neskoršej fáze dnešného dňa prijal tieto zmeny, aby sa mohli zabezpečiť presuny prostriedkov, aby sa mohlo začať financovanie projektov celej EÚ. Ja by som chcel skutočne apelovať na komisiu, aby vyvinula tlak na členské štáty a zároveň som apelovať na členské štáty ako také, aby vykonali potrebné kroky, aby sa zabezpečilo preto, aby operačné programy sa schválili čo najskôr. Ant. Nech sa páči, teraz poslanec Sant. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Investície sú veľmi dôležité na to, aby sa obo- obnovila, obnovila situácia v hospodárskej oblasti. Teda znamená, musíme sa venovať aj tým prostriedkom, ktoré neboli zatiaľ preinvestované. Je to 21 miliard, týka sa to viacerých fondov. Pravdou zostáva, že ak by tieto fondy boli spravované zo strany členských štátov, tak by tá absorpčná miera bola oveľa lepšie. Treba si uvedomiť, že jednoducho tie postupy, ktoré sú tu, sú veľmi komplikované. Sú tu častokrát pochybenia, ktoré vedú k omeškaniam a nedá sa postupovať nejakým paušálnym spôsobom. Tento problém sme tu mali od samého začiatku, avšak boli by sme, boli by sme očakávali, že vzhľadom na hospodárskú krízu že sa nájdu nejaké riešenia pre alokáciu takýchto finančných prostriedkov. Bohužiaľ, práve opak sa udial. Napríklad máme dojem, že pravidlá štátnej pomoci sa uplatňujú príliš prísne, pokiaľ ide o návrhy projektov. Takéto oddialené projekty prinášajú straty finančných prostriedkov. To znamená, ako keby sme dobrými úmyslami vydlažili cestu do pekla. Ďakujem, pán Liberacký. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som, musím povedať, že mám zmiešané pocity, pokiaľ ide o túto tému. Na jednej strane som rád, že tieto finančné prostriedky nestratíme, ale robíme to skutočne v poslednej chvíli, pred 1. májom. Na druhej strane som smutný, že sme sa vôbec dostali k takejto situácii. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, s čím to súvisí. Či k tomu neprispela napríklad zmena komisie, teda na vine komisia? Áno, je pravda, že komisia sa vymenila a to prinieslo zo sebou určité oddialenia, ale musíme sa pozrieť aj na členské štáty. Sú členské štáty možno príliš zavalené, pokiaľ ide o to predchádzajúce programovacie obdobie 2007 až 2013 Možno by sme to mohli podrobiť nejakej bližšej analýze. A ešte jedna otázka pre pani komisárku. Po viacerých rokoch, máme teda viacročné skúsenosti, možno by sme si vedeli predstaviť nejaké zjednodušenie týchto pravidiel. Pán Zuriňa? Pani komisárka, pán predseda, tento návrh presunúť z roku 2014 o neskorené platby na rok 2015 je pozitívny návrh, ktorý musí byť schválený, tým viac, že Európska komisia je k tomu priaznivo naklonená. Národné orgány takisto očakávajú tieto prostriedky, pretože sú nevyhnutné e, na boj proti asymetriám a udržaniu rozvoja. Avšak ne, nezabúdajme na pôvod, na pôvodný hriech, ktorý zdá sa, že kontaminoval e, tento viacročný rámec Mnohé krajiny, ktoré poberajú prostriedky z kohezných e, fondov, potrebujú veľ, veľké investície, ale súčasný byrokratický rámec to všetko spola, spomaľuje a znižuje efektívny, efekt, e, e, pozitívne efekty týchto programov. V Portugalsku sa iba teraz začínajú otvárať konkurzy na tieto prostriedky, ale ešte zatiaľ sme nedostali ani jedno euro na tieto projekty. A E, preto je dôležité, aby dnešný návrh zmeny bol schválený a aby sme e, nestrácali e, nedostatkom tejto, tohto systému. A teraz prechádzame k procedúre Catch Pán Pedír. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pozdravljam. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcela uvítať vyhlásenie komisie, že využijú všetky opatrenia a budú podporovať ďalšiu spoluprácu na to, aby prijali všetky programy potom, čo vlastne bude prijatý tento pozmeňujúci návrh, ktorý u, ktorý pozmení fungovanie e, viacročného finančného rámca. Tie finančné prostriedky, ktoré by vlastne v rámci územnej celistvosti prešli do obdobia za rok 2015, tieto musia byť jednoducho využité na práve tento účel. A ja dúfam, že tu nebude ďalšia zmena viacročného finančného rámca, kde by sa tieto finančné prostriedky nejakým spôsobom realokovali. Ja si myslím, že je to pozbudivá situácia pre vidiecký rozvoj, pretože niektoré členské krajiny zatiaľ neprijali programy vidieckého rozvoja a nemohli využiť finančné prostriedky zo so strany fondov pre polnohospodárstvo a vidiecký rozvoj. Vidiecký rozvoj, ako aj populácia vidieka, jednoducho závisí od toho, akým spôsobom sa rozvinie infraštruktúra v týchto oblastiach. To súvisí s turizmom, cestovným ruchom a ostatnými záležitosťami, ktoré sa môžu urobiť na to, aby sa zabezpečil príjem pre tieto oblasti. Pán Kaputo. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že ten návrh ohľadne viazočného finančného rámca, ktorý sa týka na obdobie až do roku 2020, by mal byť tu v parlamente prijatý pretože tu hovoríme o veľmi dôležitom kroku na to, aby sme tento proces programovaného plánovania završili, aby sme týmto spôsobom jednoducho zabránili zhoršeniu situácie. Štruktúrálne fondy sú najdôležitejším intervenčným nástrojom Európskej únie a je veľmi dôležité, aby všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, boli čo možno najviac nasadené na podporu rastu zamestnanosti. To sú naše, to sú naše ciele, ktoré tu v Európe máme prioritné. Viacročný finančný rámec do obdobia 2020 musí byť implementované, aby sme zabezpečili, aby patričné projekty boli implementované. Už tu boli viaceré omeškania, oddialenia a nemôže sa udiať, aby sa takýmto spôsobom finančné prostriedky premrhali. Dúfame, že komisia bude spolupracovať s členskými štátmi, aby sa podporovali projekty, aby sa zjednodušili pravidlá s cieľom, aby všetky finančné prostriedky boli najefektívnejšie využívané. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja súhlasím s týmto návrhom, takže máme tu viacero operačných programov zo štrukturálnych fondov a iných európskych fondov, ktoré budú takýmto spôsobom môcť byť implementované a pomôžu regiónom Európskej únie. Týmto spôsobom podporíme hospodársky rast, znížime, ne, nezamestnanosť, predovšetkým v južných regiónoch Európskej únie ako Grécko. A to vieme pochopiť a týmto spôsobom urobíme všetko preto, aby sa financovali aj projekty v Grécku. A napríklad rozvojový fond bude môcť pomôcť tým regiónom, ktoré napríklad boli postihnuté záplavami v Severnom Grécku. Takýmto spôsobom môžeme pomôcť e, tej časti Grécku, kde jednoducho prichádzajú migranti a situácia sa zhoršuje. E, trojka zmrazila niektoré programy v, Grécku, ktoré dostávali európske programy prostriedky a týmto spôsobom sa situácia u nás vážne zhoršila. Teraz dostane slovo pán Jakovčič, vážený pán predseda. Hoci tu ide skôr o technickú záležitosť, právne zmeny a predsa len tu hovoríme o kľúčovom politickom rozhodnutí. Čo je takéto kľúčové politické rozhodnutie? Ide tu o otázku dôveryhodnosti Európskej únie a my nemôžeme si dovoliť, aby sme sa ocitli v takej situácii, kde budeme mať 21 miliárd e, záväzkov, ktoré boli alokované a ktoré jednoducho neboli vyplatené nielen mesiace, ale celé roky, pretože tí, ktorí sú presvedčení o myšlienke Európskej únie, ktorí sa častokrát uchádzajú takéto finančné prostriedky, strácajú dôveru v to, čo my tu robíme. A preto ja podporujem to, čo povedal aj môj predrečník. A ja ako osoba, ktorá pracovala na 300 programoch, respektíve projektoch, by som chcel apelovať, aby sa zjednodušili tie pravidlá, ktoré tu máme. Ďakujem, pán, pán Griegas. Priaznivo prijímame tento mechanizmus flexibility, ktorý umožní využiť nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014. E, táto situácia sa dala predpokladať vzhľadom na zdlhavosť procedúr. Pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodárskú politiku, pokiaľ ide o kandidatúry, existuje veľký, veľké oneskorenie a tam treba naozaj sflexibilizovať, e, spružniť lehoty. Tento viacročný rámec e, je v protiklade s tým, čo vyhlasujeme o sociálnej Európe, pretože v skutočnosti niečo vyhlasujeme a potom nemáme prostriedky, aby sme tieto sociálne rozdiely e, riešili. Pokiaľ ide o vlastné finančné zdroje, tak e, tie e, by mali byť, prestať byť tou škvrnou, ktorá po, E, nesplatené faktúry by už nemali poškoňovať e, dôveryhodnosť Európskej únie. Honorable Soltes. Pán Soltes. Spoštovani predsedujoči, chváľa za besedo. Vážená, vážený pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že súčasnej diskusie vzíde nakoniec to, že tieto, tento pozmeňujúci návrh v každom prípade bude prijatý. Ja si myslím, že tento návrh komisie musí byť podporený na to, aby sme tieto finančné prostriedky mohli previesť do roku 2015. Samozrejme sú to určité riziká, ktoré súvisia s možnými chybami a dvor auditorov vlastne už pri tých kontrolách poukázal na to, že sú tu určité nedostatky, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných prostriedkov. Ale tá najväčšia chyba je jednoducho, ak by takéto prostriedky neboli uplatnené, či už kvôli nejakej komplexnosti predpisov alebo nejakým omeškaniam pochybeniam. Takže je to veľká výzva aj pre komisiu. Komisia teraz musí splniť to, čo slúbila to si vyžaduje aj určité zjednodušenie týchto postupov. Nemôžeme sa zaoberať iba byrokraciou, ale predovšetkým obsahom týchto projektov a musíme pomenovať príčiny týchto omeškaní a musíme ich odstrániť a nemôžeme sa venovať iba dopadom. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Nech sa páči. Máte slovo. Bien, c'est bien, alors euh, vous parlerez la prochaine. Dobre, budete hovoriť potom. E, pani Forzulika. Molto grazie, signor presidente. I'd like to express... Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcel vyjadriť podporu tomuto návrhu pokiaľ ide o úpravu viacočného finančného rámca až do roku 2020. Tento návrh bude mať pozitívny vplyv na novú po- politiku kohézie, ktorá má veľký význam pre európsky rozvoj a je veľkým liekom pre vlastne tú krízu, ktorú sme tu mali. A podporujú sa tu viaceré záležitosti, podporuje sa tu napríklad sociálna inklúzia, pomáha sa takýmto spôsobom oddialeným, vzdialeným regiónom, zlepšuje sa životné prostredie, zlepšuje sa energetická efektívnosť a využívanie obdoviteľných zdrojov, budujú sa napríklad dôležité infraštruktúrne prepojenia cestné a zlepšuje sa aj správa vecí verejných. A preto je dôležité, aby finančné prostriedky boli v správnom čase využité, čo možno najefektívnejšie na to by sa generoval rast a pracovné príležitosti. A dúfam, že rýchle prijatie tohto implementačné, zmeny tejto, tohto implementačného programu povedie jednoducho k tomu, čo predložila komisia. Dúfam, že to, čo predložila komisia, je realistické a že tie úpravy budú dostatočné. Ďakujem pekne. Pán Grapini. Pani Grapini, ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ja by som sa chcela poďakovať spravodajcom a chcem im zablahoželať za ich prácu aj v vo výboroch Európskeho parlamentu je absolútne bez pochyby, že sa tá, tieto pravidlá musia pozmeniť. Budeme hlasovať za to, aby sme týmto spôsobom vlastne sa zhostili do našej zodpovednosti. Ale teraz je na rade komisia. Viete, pani eh, komisárka, aké sme tu mali problémy do roku 2013, pretože tu boli príliš komplikované eh, byrokratické postupy. To súvisia aj s nákladmi a omeškaniami ja som bola v rumunskej vláde a ja poznám tieto problémy ak sa nezjednodušia tieto pravidla, tak v ďalších rokoch budeme mať tie isté problémy ako doteraz. Investičný fond by mal jednoducho priniesť aj určité pozitívne efekty a odstrániť tie rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Nemôžem súhlasiť s tým, čo ste nám povedali a čo povedal pán Juncker, že by sa nemali uplatňovať regionálne kritéria. Vy pochádzate z krajiny, ktorá pozná potrebu takýchto investícií. Poznáte aj geografické kritéria. Nesmete na to zabúdať. Nesmiete zabúdať na to, ktoré kritéria sú skutočne potrebné na to, a ktoré, podľa ktorých kritérií sa vlastne tieto projekty vyberajú. Pretože tieto projekty sú vlastne pre občanov a tieto investície majú pomôcť k odstráneniu rozdielov. Ja som predložila pozmeňujúci návrh a dúfam, že experti e, preskúmajú tento návrh a dúfam, že to obdobie do roku 2020 bude fungovať lepšie. Ďakujem. Pani pos... podpredsednička komisie Georgieva, nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí si je vedeli v rámci rozpravy a ktorí hovorili v prospech pozitívneho výsledku, ktorý sa má potvrdiť hlasovaním. Ja by som chcela zareagovať v podobe štyroch bodov. Tu by som chcela zodpovedať otázky položené komisie. Takže najprv, pokiaľ ide o vplyv na platby, Náš názor je ten, že bude sa to dať riadiť, bude sa to opierať o predchádzajúce profily platieb, ale pre všetkým sa budem opierať o to, že pokiaľ ide o riešenie tej platobnej krízy, ktorú sme tu mali, sme odviedli veľmi dobrú prácu spolu s členskými štátmi. Ide o to, že chceli mať lepšiu projekciu splátkových plánov. Ide o to, aby sa mohli štruktúrovať platby takým obozretnejším a predviateľnejším spôsobom. Bola tu položená otázka, či existujú nejaké riziká v tom zmysle, že štáty nebudú môcť využiť prostriedky. Pokiaľ ide o pravidlo M plus 3, tak to platí a znamená, že keď sa teda, keď sú nejaké záväzky, tak je tu čas na realizáciu schválených programov a ten čas v zásade je o 3 roky viac, ako bolo vlastne v rámci viadočného finančného rámcu, takže malo by to byť možné, pokiaľ ide problémy, ktoré boli schválne, ktoré boli v tomto roku a ktoré nastali, ktoré vlastne nastanú v tomto roku, tak ide o to, a by sa mali využiť všetky tie prostriedky na riešenie situácie. Chcel by som zdôrazniť ešte raz, že my sme sa veľmi intenzívne poučili z tej e, platobnej krízy v tom zmysle, ako lepšie riadiť vzťah medzi záväzkami a platbami v rámci nášho rozpočtu. Chcela by som ešte pripomenúť, že tu ide o to, že musíme sa vysporiať s tým, že doba je taká, aká je, treba si trošku utiahnuť e, opasky a ide všetkým o kvalitu e, vynakladných prostriedkov a nie o objem. Druhá vec sa týka zjednodušenia. Chcela by som nadviazať na tých, ktorí jasne povedali, že potrebujú mať jednoduchšie pravidlá, aby sa programy mohli implementovať lepšie, aby chybovosť bola nižšia. To skutočne môžeme podporiť pokiaľ ide o komisiu, je to pre nás skutočne veľká priorita. Zároveň by sme chceli apelovať na parlament, chceli by sme vás požiadať o spoluprácu. Ide o to, že nechceme doplňať nejaké nové kontrolné pravidlá, ktoré možno nebudú ani také nevyhnutné, keďže nebudú znamenať nejakú výraznú pridanú hodnotu. Pokiaľ ide o členské štáty, tak e, členské štáty vykonávajú teda pozlacovanie pravidel, potrebujú mať niečo, čo je jednoduchšie a potrebujeme, nepotrebujeme tam pridávať niečo nové. Takže to je vec, na ktorej musíme všetci systematicky popracovať a musíme to zabezpečiť. Tretia vec sa týka vlastne tej hodnoty za e, tie prostriedky. Ide o to, čo vlastne môžeme podporiť. Boli to také hlasy, ktoré hovorili, že jednoducho vráťme tie prostriedky členským štátom a ja by som chcela teraz e, hovoriť prostredníctvom faktov. Pokiaľ ide o kohézne prostriedky, tie slúžia na to, aby pomohli krajinám, ktoré prijímajú tieto prostriedky, ale majú podporiť európsku ekonomiku ako takú. Existuje analýza, ktorá sa týka využívania kohezných fondov z predchádzajúceho obdobia a tam vidíme veľmi jasným spôsobom, aký je tam vplyv na mieru rastu v kohezných krajinách. Napríklad v Lotisku je to 2,1%, pre Litvu 1,8%, pre Polsko 1,7%. No a to, sú, to znamená dodatočné pracovné miesta, ale aj kúpyschopnosť, pokiaľ kúpu služieb a tovarov aj z iných štátov. No a ešte jeden fakt. Totiž existuje veľmi zaujímavá správa, ktorá sa volá Zlatý rast a hovorí sa o tom, že my sme vlastne vytvorili najsilnejší nástroj konvergencie na svete a toto umožnilo štátom EÚ, aby vlastne zabezpečili ten prechod zo štátov zo stredných príjmov k vyšším príjmom a to je vlastne bezpríkladné v histórii. V posledných 10 ročiach vlastne 20, 20 štátov vykonalo tento výrazný krok zo stredného príjmu do e, vysokých príjmov, polovica z nich je členskými štátmi EÚ, druhá polovica štátov buď teda objavili zdroje ropy, alebo jednoducho zlepšili svoju konkurenceschopnosť, ale niekedy to nie je až tak prepojené s uplatňovaním demokratických pravidel. Takže máme tu určitý nástroj, ktorý umožňuje rast bez toho, aby sme ohrozovali nejakým spôsobom demokraciu, e, sociálnu inklúziu a ľudské práva bez toho, že by sme našli nejaké ložiska ropy. A možno, že to my sme sa nebránili, ale dobre, je tu ešte ďalší problém klimatické zmeny. No a posledná vec sa týka e, revízie v polčase. Áno, hovorilo sa to tu viacejkrát, je to skutočne primerané, je to vec, ktorú sa budeme musieť zapojiť veľmi intenzívne. Ide o to, aby vlastne viadočný finančný rámec uzrkadloval priority primeraným spôsobom a ak to bude nevyhnutné, navrhneme potrebné úpravy. Pokiaľ ide o priority, ak si vyžadujú revíziu, predložíme návrh, ktorý sa tejto revízie bude týkať. Chcel by som zdôrazniť, že chceme využiť v plnej miere nový nástroj flexibility, pokiaľ ide o nové priority a pokiaľ ide o maržu pre záväzky. Samozrejme, budeme úzko spolupracovať s parlamentom. Áno, sú to zástupcovia rozpočtového výboru, a, takže mm, samozrejme zabezpečíme to, aby sme efektívnym spôsobom využívali finančné prostriedky daňových poplatníkov pre lepšie fungovanie našej ekonomiky a pre lepší život našich občanov. Ďakujem pekne, pán predseda. Vice. Ďakujem pekne, pani podpredsednička, pani Toma. Nech sa páči. Ale ak si želáte niečo doložiť, nech sa páči. Ďakujem iba veľmi stručne, pán predseda. Chcem sa poďakovať kolegom za to, že podporili E, podporu, e, spolu, ktoré sme my s pánom Olbrichtom, ktorý tu nie je, e, je my, pani komisárka, vidíte, že tento návrh získal širokú podporu tohto zhromaždenia. Ďakujem vám, pani komisárka, aj za vaše vysvetlenia. Aj keď máme zajtra ďalšie stretnutie o platbách, tak ja E, musím konštatovať záujem mojich kolegov o všetky tieto rozpočtové otázky. A takže stretíme sa všetci e, pri revízii viacročného finančného rámca, aby to už nebola len technická revízia, ale aj politická. Ďakujem. Ďakujem pani Tomas, e, diskusia